Kolegovia, prosím, posadajte si, zaujmite svoje miesta. La séance est ouverte. Otváram zasadnutie. Ak nemáte námietky, budem považovať program e, schôdze za prijatý. Nemám žiadne oznamenia, takže otvoríme hlasovanie. E, prosím vás, pripravte si vaše elektronické hlasovacie karty, založte ich do pri hlasovacieho prístroju, aby sme si ich e, odskúšali. Otváram hlasovanie testovacie. Končím hlasovanie. Prvé hlasovanie sa týka e, správy nášho kolegu Jensa Gajera a týka sa konkrétne ENISA. To je e, Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a ide tu vlastne o certifikáciu e, kybernetickej bezpečnosti. Pozmenujúci návrh 13, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmenujúci návrh 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa prijatý, 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 18, 19, 20 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 odpada, pozmenujúci návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 1 kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 11 za, proti, Overíme si elektronicky pozmenujúci návrh 10. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ospravedlňujem sa. Jedenáctka, kto je za? Proti? Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Odhlasovali ste? Končím hlasovanie. Prijatý je tento pozme- pozmenujúci návrh. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 12, kto je za, proti, prijatý. A teraz budeme hlasovať o celom texte menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý to 22 hlasmi proti 6, proti 4, pardon, gratulujem spravodajcom. Teraz tu máme ďalšie hlasovanie, mobilizácia Fondu Solidarity, Grécko, Francúzsko, Portugalsko, pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa schválení. A teraz hlasujeme o celom texte menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené 24 proti 2. Gratulujem spravodajcom. Teraz návrh e, pozmenenia rozpočtu na rok 2018 na návrh číslo 1, to je dôsledkom predchádzajúceho hlasovania. Hlasujeme menovitým hlasovaním, otváram hlasovanie, končím hlasovanie schválilo 20, schválené 24 proti 2. E, teraz hlasujeme o Fonde prispôsobenia sa globalizácii. To je správa pani Gardia Zabal. Ide tu o technickú pomoc, pozmenujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmenujúci návrh 2, kto je za, kto sa zdržal, pr- prijatý. 3 za, proti zdržali sa, odmietnutý. Pozmeniaci návrh 4. Hlasujeme po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prvá časť je schválená, druhá časť to je za, proti. Myslím si, že je to zamietnuté, ale overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa 29 hlasov proti, 9 hlasov za, 20 proti. Teda druhá časť. si návrh 5, kto je za, proti. Zdrhali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 6 za, proti. Zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 7 za, proti. Zdržali sa prijatí. Osmička za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasujeme o celom texte menovitým hlasovaním. Končím hlasovanie. Schválené 25 hlasov za 4 hlasy proti. Gratulujem pani Gardia Zabal. Teraz tu máme trans, rozpočtový transfer, ktorý vlastne e, vyplýva z predchádzajúceho hlasovania. Budeme, sa hlaso- budeme hlasovať menovite, kto je za. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 24 hlasov za 4 hlasy proti. Teraz hlasujeme ďalšie sekcie, to je zmena tabuliek dvoru auditorov, spravodajca tu nie je prítomný. Možno, že zástupca dvora auditorov, ktorý je v sále, e, nás poinformuje, ale treba povedať, že tu nie sú žiadne e, rozpočtové dôsledky. Áno, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Iba by som chcela vysvetliť, áno, vy ste z, z dvora auditorov, áno, to sa týka transformácie, e, ktorá je z rozpočtového hľadiska neutrálna. Ide tu o konverziu dvoch postov AST na posty AD, to sú permanentné posty, jedno je konverzia postu v riaditeľstve pre informatiku, Ehm, a osoba bude poverená konsolidáciou ehm, servisného strediska, servis desku pre obe časti a bude mať teda ehm, kompetencie manažérske a to, teda tento, toto je vlastne konverzia postu AST na post AD a druhý, druhá konverzia sa týka ochrany údajov na základe novej reglementácie. E, táto e, informatická bezpečnosť a ochrana údajov bude robená to istou osobou a od mája 2018 to už nebude kompatibilné, to sa rozdelí na dve posty. jedno bude ochrana údajov a druhý post bude zabezpečovať kybernetickú bezpečnosť. Jedna osoba AST odchádza na dôchodok a my chceme tento post eh, konvertovať na AD a narekrutovať novú osobu, eh, ktorá má príslušné kompetencie na tento post. Ďakujem za vysvetlenie, nie sú žiadne pripomienky. Ak nie sú pripomienky ani protinávrhy, tak si myslím, že táto modifikácia eh, tabulky zamestnancov je prijatá. Teraz tu máme politiku v oblasti nehnuteľnosti, tam nie je hlasovanie. Tým pádom sme ukončili naše hlasovanie. A teraz e, pristúpime k prvému výmene názorov k návrhu, ktorý nám predstavila komisia 2. mája. To je návrh na viacročný finančný rámec po roku 2020 a vlastné zdroje Európskej únie. E, komisár bol prítomný 3. mája, určite si spomínate, že sa zaviazal, že práce budú e, vedené jeho tímom a našim sekretariatom, aby sme si e, vyjasnili komparabilitu čísiel. To je veľmi ťažké vzhľadom na to, že došlo k zmene programov, je ich menej, došlo k ich regrupovaniu a tie základy na Tie porovnávacie základy sa vytvárajú ťažko, ale na základe záväzku, ktorý prijal komisár, nebolo možné pri eh, priblížiť eh, tieto týmy a vyjasniť údaje. Dnes ráno na schôdzi koordinátorov sme diskutovali o otázkach súvisiacich s procedúrami a zapojenie Európskeho parlamentu do rozhodovacieho procesu. A teraz čakáme na stanoviska rozličných skupín, pokiaľ ide o obsah návrhov a často tie reakcie sú veľmi rôznorodé. 2. mája to sme neboli veľmi ohúrení, ale skôr mm, to bolo také tak dobromyselne prednesené aj prijaté, ale keď sa na to pozrieme e, bližšie a lepšie, tak možno bude lepšie E, prejsť k nuansám a zaujať trošku kritickejšie stanoviska. E, tie čísla musia byť jasné e, do volebnej kampane v budúcom roku. Takže ja vám navrhujem, aby sme si teraz vypočuli našich spravodajcoch o viacročnom finančnom rámci, ako aj spravodajcov o vlastných zdrojoch. A tu Gerard Depre, ktorý je spolu spravodajcom s kolegom Levandovským o vlastných zdrojoch, nám 4. mája v pondelok do poludnia pri briefingu e, skupiny e, Všeobecné záležitosti v Rade e, túto záležitosť priblížiť a mohol by nás poinformovať, aká je tam situácia, nálada a aké sú jeho dojmy z tohto prvého briefingu. A potom dám slovo tieňovým spravodajcom, ktorí sa budú môcť vyjadriť. Teraz dávam slovo Jánovi Obrichtovi, Izabel Toma. Izabel Toma, áno, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Už sme to povedali, e, pri, keď tu bol prítomný komisár Ottinger a ako ste už povedali, my máme skutočný problém, bolo to povedané a opakujeme to, ešte sa to aj zhoršilo a to v tom zmysle, že číselné údaje, ktoré poskytla komisia, najmä e, oznámenie komisie k e, e, e cifrám e, budúceho viacročného finančného rámca, ktoré oni pripravili, nezodpovedajú realite. Presnejšie, vždy sa, vždy keď chcú, aby boli nejaké čísla prijaté, tak dochádza k modifikácii a k zakrytiu štruktúry. To znamená, že niekedy sa e, porovnávajú čísla s Európou 20, e, s 27 členmi, inokedy s 28. Niekedy sa používa e, bežné euro, niekedy konštantné euro, niekedy E, berieme Európsky fond rozvoja a stanovíme mu plafón a keď chceme e, nafúknuť plafóny toho viacročného finančného rámca. Nechcem tu vymenovať celý zoznam takýchto úskokov zo strany komisie, ale to vyvoláva naozaj veľké otázky o dôveryhodnosti a serióznosti toho, čo nám bolo prezentované a to tým skôr, že a ja sa teraz chcem poďakovať e, servisom e, nášho výboru v parlamente za prácu, ktorú odviedli, pretože skutočne oni e, poukázali na to, že sú tu veľké rozdiely v tých číslach medzi tým, čo oznámila komisia a medzi tým, čo my máme na papieri. Samozrejme, že my budeme musieť konfrontovať tieto čísla s komisiou. No a samozrejme na to bude potrebné, e, aby sme e, zorganizovali to slávne randevu, na ktoré tak e, čakáme a až kým komisia ne, ne, až kým komisia nebude ochotná porovnávať tieto čísla, tak my budeme v tých dokumentoch aj v uzneseniach, ktoré chystáme, to sú uznesenia, ktoré sme sa na úrovni skupín rozhodli prezentovať na budúcom stretnutí a tam e, jednoducho zverejníme číselné údaje parlamentu. Je to naliehavá situácia, pretože my nemôžeme v rozpočtovom výbore seriózne diskutovať o finančnom rámci bez toho, aby sme tieto číselné údaje mohli seriózne e, brať do úvahy. Naši asistenti, bohužiaľ, z e, návrhov krokmi komisie a so zrútením sa teda koheznej politiky, vlastne my sme tu svedkami toho, čo sme už čiastočne prežili, e, aj pri iných rozpočtoch, ale opäť je tu taká situácia, že e, vlastne e, na jednej strane e, uberáme niekde, aby sme mohli pridať inde, uberáme najmä z kohezie a z poľnohospodárstva, je tu nedostatok ambícií, nedostatok jasnosti a takisto aj vôle e, dodržať e, záväzky zo strany komisie. Ja som to včera v Ekosoku povedala a moja analýza je taká, že komisia sa akýmsi spôsobom naformatovala dopredu na to a vlastne zaujala takú pozíciu, kde si uprostred medzi radou a parlamentom a komisia nebola vektorom nejakého ambiciozného projektu, ale ona sa tak veľmi komfortne dala kde si do stredu, do takej kompromisnej situácie. Myslím si, že to je dosť e, frustrujúce, pretože pokiaľ ide o parlament, ja si nemyslím, že to e, zodpovedá našim ambíciám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 Súhlasím s Izabelinými slovami. My budeme svedkami v rade to, že na jednej strane je tu opozícia, pretože e, škrty sú priveľké, potom na druhej strane, pretože sú primalé, naša pozícia dnes by mala byť e, obrátiť sa na radu ako parlament, ale to sa nedá bez toho, že by sme vedeli presné čísla. E, toto je náš problém. E, rôzne analýzy, čo je konsekvencia návrhu komisie, vrátane analýzy parlamentu naliehavo potrebujeme analýzu komisie. Pretože pracujeme na úrovni veľmi všeobecných informácií. Prečo? Pre náš výbor je dôležité pochopiť, že komisia zmenila štruktúru rozpočtu napríklad ISF sa zmenil na ISF+. Plus. Nie je to ako predtým. Je to dodatočný aspekt, ktorý tu nebol. Nedá sa dnešný eh, sociálny fond porovnať s tým minulým. Takisto dnešnú kohéziu nemožno porovnať s tou včerajšou. Je to totiž iné, celá tá kapitola je iná. Je tu viacero aspektov, ktoré by sme e, mali lepšie spoznať. Čo znamená Invest EU v konkrétnych číslach? Kto bude investovať? Sektoriálne informácie máme, ale je to dôležité. Takisto e, známy e, balíček EMU. Tu potrebujeme čísla pre eurozónu, keď hovoríme o 30 miliardách, ktoré by e, mali ísť odtiaľto a zvyšok z národných e, rozpočtov. Treba pochopiť, že takto sa mení filozofia a štruktúra. Ďalší prvok je ten, že čísla sa použijú tak, že dnes e, nebude možné to porovnať ak to mám zjednodušiť, ak kohezia bude minus 5, polnospodárstvo minus 5, priame platby minus 4 a kohezia minus 7, čo to znamená? Keď e, analizujeme takisto analýzu parlamentu, že to nie je minus 7, ale minus 10, kohezný fond minus 45. Ak kohezný fond je minus 45, to znamená, že to okamžite e, zasiahne kohezné krajiny. Ak to mám zhrnúť, možno, že komisia vie, že kohezné krajiny nebudú už koheznými. Ale my to nevieme. Možno, že niektoré preskočia 90 HDP na národnej úrovni, ale kým to nevieme, sú to e, čísla, ktoré nevieme, čo je za nimi vlastne. Potrebujeme konkrétnu analýzu, aby sme porovnali situáciu a začali pracovať na sektoriálnych otázkach a spolupracovať s radou. Spolupravodajca pre vlastné zdroje teraz, pán Levandovský alebo pán Depre. Ďakujem. Toto je práca e, komisie poskytnúť porovnateľné čísla, konštantné čísla za 2018. To ale nesplnili. Nie na strane výdavkov, to nie je to transparentné, ale tiež príjmy. Zvláštne čísla, ktoré e, čerpajú len e, priemery ročné priemery na obdobie 21-27. Musíme diskutovať e, návrh VFR, ale ak to chceme robiť, potrebujeme porovnateľné čísla a tie nemáme. Pán Depre. Vážený pán predseda, dva aspekty k tomu, čo už povedal eh, pán Levandovský. S ním súhlasím. Ak chceme vlastné zdroje nezávislo od množstva eh, čísiel eh, za súčasného nedostatku dvoch prvkov napríklad žiadali sme roky, aby pri ďalších príjmoch, ktoré sa dajú použiť do rozpočtu, by mali byť penále pre podniky, keď nerešpektujú aký komunitér. To už roky žiadame, aby mohli sa použiť e, ako zdroj európskeho rozpočtu, e, namiesto toho, aby sa posúvali e, do rozpočtov národných. Takže rád by som, aby komisia nám vysvetlila, prečo popri iných ďalších pozitívnych veciach tento aspekt sa nezachoval. Po druhé by som rád vedel, Hoc my parlament sme veľkou väčšinou odhlasovali e, možnosť dane e, na e, digitálne podniky, tento návrh sa zase tiež nezachoval. Ako tieňový spravodajca k vlastným zdrojom poviem tri veci. Teší, teda, teda zdieľam obavy, ktoré mali predrečníci, pokiaľ ide o porovnateľnosť čísiel e, terajších s budúcim VFR. Keď to analizujeme, nemôžeme odvodzovať dokonalé predstavy, pretože to porovnávanie nevychádza z rovnakej bázy. Treba naozaj, aby komisia nám navrhla e, materiál, ktorý nám umožní porovnávať skutočné veci. Po druhé, je tiež jasné, že tu budú tri veľmi dôležité body pri rokovaniach. Po prvé kohézia, po druhé polnohospodárska politika a po tretie mechanizmus pozastavania platieb v prípade, že sa nebude e, rešpektovať právny štát. Tie škrty v kohezii sú oveľa vážnejšie, než by naznačoval ten dokument, ak by sme mali dobrú porovnateľnosť čísiel vážne diskutovať s komisiou o tom náklade, akých na akej bázi porovnávame, aby sme videli, koľko sa naozaj škrtlo. A po druhé, v rýchlosti som analyzoval mechanizmus, ktorý navrhuje Komisa, aby sa, aby sa pozastavili e, platby. Je to určitá gradácia. Báza vychádza z jej vyhodnotenia a na to treba rozhodnutie rady. My tu nehráme žiadnu úlohu ako parlament ale my sme predsa jedno z ramien e, rozpočtovej právomoci. Je tam len napísané, parlament by mohol sa vložiť do veci, ale veď to je výnimočná vec. My sme predsa ďalšia e, rozpočtová, rozpočtové ramino e, a máme tu vlastne žiadne slovo. Chceme dis- diskutovať vážne k tomu mechanizmu mať svoje slovo. Toľko z mojej strany, toľko moje pozorovania. Teraz dám slovo spravodajcom tieňovým. Slovo má pán Fernández. Ďakujem. Pekne budem hovoriť portugalsky. Oui. No, Ako sme povedali, že diabol sa skrýva v detailoch. A tieto detaily sme skutočne preštudovali. Ja si myslím, že musíme zverejniť naše počty, aby sme vysvetlili našu metodológiu. Je nepriateľné 40-percentný e, škrt v koheznom e, fonde Veď fond súdržnosti je pre tie najchodobnejšie krajiny, ktoré majú menej ako 90 HDP eh, per capita. A urobiť škrty eh, vo fonde súdržnosti je skončiť eh, s politikou súdržnosti. Nebudeme mať už politiku súdržnosti. Môžeme to nazvať skôr politika antisúdržnosti, pretože nebude slúžiť cieľu bojovať proti regionálnym rozdielom. 25-percentný škrt e, v Európskom fonde pre rozvoj vidieka tiež nie je najlepšia forma, ako bojovať proti regionálnym asymetriám. Nie je to, to najlepší spôsob mať e, na to, aby sme dosiahli e, územnú súdržnosť. Vidiek je dôležitý, dôležitou súčasťou Európy. Bez neho by Európska únia neexistovala. A keď e, si pozrieme na detaily návrhu e, Európskej komisie, tak to ide v priamom e, protiklade proti Šumanovým tézam. Ide to proti solidarite, de facto proti solidarite. Tento návrh rozpočtu 2001-2007 nie je rozpočet, kde by bola vyjadrená solidarita. A je veľmi dôležitá ďalšia vec, transparentnosť. Všetci sme povedali, že boli škrty, 7%, niekedy 5%, potom 6,2% e, v politike súdržnosti. Ale teraz vidíme, že v súdržnosti tie škrty sú vyššie ako 10%. A v podstate to je viac ako 45%, v poľnohospodárstve je viac ako 15%. A to znamená, a vo, vý, a vo Fonde pre rozvoj vidieka viac ako 25%. Čiže tento návrh musí byť vylepšený, musí byť pozmenený, ale my tiež potrebujeme teraz, keď už komisia sa zaviazala minulý týždeň, že na e, technických e, schôdzach e, si vlastne preho pohovoríme o základoch, nedošlo tu k naplneniu tohto záväzku, nedošlo k týmto vysvetleniam a teraz tu máme my z parlamentu naše číselné údaje, musíme ich e, predložiť, ale my nemôžeme miešať jablká s hruškami. My musíme jednoducho e, mať čerstvé čísla. Nemôžeme porovnávať čísla z roku 2011 s číslami z roku 2018. A navyše sú tam aj chyby, ako som povedal na jednej schôdzi. Ehm, E, keď máme 1 euro v ľavom vrecku a preložíme ho do pravého vrecka, nebudeme mať 2 eurá. E, a máme tu sumy a keď jednoducho presunieme e, z jedného fondu sumy do druhého, tak to sú len presuny, ale nie peniaze. Čiže naozaj pred parlamentom stojí veľká práca. Vyžadujeme transparentnosť, ale takisto žiadame, aby v rozpočte boli konkretizované hodnoty Európskeho, Európskeho parlamentu a aby tam neboli pošliapávané. Ďakujem. Ďakujeme ďalší ročník, pán Giotti. Ďakujem, pán predseda. Je to veľmi komplikovaná diskusia. pretože ako už povedala kolegyňa Toma a po nej všetci ostatní, nemáme k dispozícii potrebné nástroje na to, aby sme mohli skutočne diskutovať o tejto téme. Nevieme, o koľko sa skutočne má kratiť v oblasti politiky súdržnosti, poľnohospodárskej politiky. Nevieme, či tam naozaj prídu nejaké skutočné e, investície. Nemáme tu serióznu odpoveď, pokiaľ ide o vlastné zdroje, za čo sa e, parlament dlho zasadzuje. Spomenuli to už kolegovia ako Depre. A e, na pozadí tohto všetkého je obraz e, Európy a komisie, ktorá nemá žiadne politické ambície a odráža sa to aj v tomto návrhu nového viatočného finančného rámca. Takže je to veľmi komplikované. A E, zasadnutie ako toto dnešné je skôr také retorické cvičenie pre nás samých. Musíme diskutovať skôr s komisiou a to čo najskôr, pán predseda, pretože naozaj musíme už e, e, začať diskutovať o jadre veci, musíme diskutovať o tých jednotlivých sumách musíme, nemôžeme mať pochybnosti o tých jednotlivých sumách a ako náhle sa nám to podarí, musíme začať diskutovať e, o e, tej vecnej stránke. Predrečníci už povedali všetko aj na tému e, politiky súdržnosti. Ja už len doplním, že máme povinnosť rešpektovať princíp transparentnosti voči našim občanom. Táto rozprava by sa mala zverejniť, musí byť verejná, otvorená, úprimná. Eh, ak budú nutné strety, nech sú tam strety, ale musia eh, to mať možnosť pozorovať občania, všetci občania, malé a stredné podniky, eh, univerzity, výskumné centra. Ja myslím, že e, vy e, všetci, e, že vám je rovnako veľa otázok adresovaných v súvislosti s budúcnosťou VFR, tak ako sú tieto otázky adresované mne. Európa je zaplavená neistotou je treba investovať, treba počítať, predstavovať eh, dlhodobé plány, potrebujú to naše univerzity, výskumné centrá. Ak im nedáme takúto istotu, veľmi ťažko eh, sa im podarí zrealizovať potrebné investície a potrebné politiky. Takže prvým krokom musí byť, aby sme žiadali maximálnu disponibilitu komisie, aby sme získali skutočné čísla k dispozícii a mohli začať s politickou eh, diskusiou o eh, tej vecnej stránke, o metóde. To je všetko. Ďakujem. Parole est maintenant à M. Colmel. Ďakujeme slovo, pán Kölmel. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tú nevyhnutnosť, aby sme mali dostatočné čísla, aby tieto boli spolahlivé, o tom hovorili už e, mnohí predrečníci a ja ich len plne podporujem. Nie je prípustné, aby sme tu mali e, podklad na diskusiu, ktorý nie je spolahlivý, ale potrebujeme nielen čísla, ale aj základ na kalkuláciu určitú bázu, ale keď totiž vidíme niekde zmeny, um, je to možno zdôvodnené, ale keď tieto dôvody, dôvody nepoznáme, môžeme o nich len špekulovať a na to tu my nie sme. Inak pripustím, e, že som toho názoru, že to, čo tu všetko zaznelo, sa trošku míňa účinkom. Keď hovoríme, že komisia nie je dostatočne ambiciozná, tak tento argument podľa mňa e, zabúda na to, že komisia e, používa také kalkulácie, kde tvrdí, že z jej pohľadu je to realistické. Členské krajiny e, to potom podporia, tak rada menovite. My môžeme dlho tvrdiť, že máme veľa peňazí, ale to sa neshoduje s realitou. V mnohých oblastiach tejto diskusie je to nesprávne keď sa neustále hovorí, že musíme investovať na to, aby dobre fungovalo hospodárstvo, ale to je nesprávny prístup. Hospodárstvu sa darí vtedy, keď máme čo najefektívnejšie predpisy a keď dávame firmám dobré možnosti, aby eh, mohli byť eh, hospodársky úspešné. Ale my ako EU nemôžeme predsa nahrádzať e, e, hospodárstvo, ekonomiku. My nemôžeme vytvárať e, nádeje obyvateľstvu. My sa do tej oblasti nemôžeme e, zasahovať v určitých oblastiach áno, tam, kde vieme dať pridanú hodnotu, infraštruktúra, výskum, áno, tam áno. Ale tam už môžeme teraz hovoriť o, e, o ťažiskách pre budúcnosť. To vnímam ako našu úlohu. V neposlednej miere by bolo nesprávne, keby sme tvrdili, že nesmieme alebo nemali by sme hovoriť o čistých prispievateľoch, čistých e, platcoch. To sa míňa e, zase niekedy s realitou. Viem si predstaviť, že v rade, kde sa hovorí o tom, že nie je taká tá jednomyselnosť, ktorá tu vlastne bola, veľká väčšina za vydávanie prostriedkov, áno, ale keď vidím, že jedni e, musia neto prispievať a ne, druhý neto príjimať, tak e, mám pred sebou e, už hneď konflikt. Tú predstavu ale nemožno odstrániť a preto treba sa na to zameriavať. Ďakujeme. Pán Depre. Len veľmi stručne už som totiž e, mal slovo. Podporujem kolov, ktorí hovoria, že potrebujeme porovnateľné čísla, aby sme s nimi mohli pracovať, aby sme vedeli porovnávať, čo tam máme. Tu je e, napríklad list sekretariátu komisie, kde sa hovorí že je tu nárast 13 u výskumu namiesto navrhovaných 50 u Erosmu. Je to napríklad 77 eh, namiesto dvojnásobku. Treba ale vidieť, čo je realita, aká je realita na základe porovnateľných eh, báz. Po druhé, je tu určitý aj aspekt kamufláže. Keď kalkulujete určitý nárast, nie je to e, celkom jasné, pretože je to napríklad výdavok na jednej strane a ten sa, tým sa zaťaží teraz rozpočet. A potom politická úvaha po tretie. Želáme si, aby tento e, VFR sa dovršil pred voľbami. To je pozícia parlamentu. A ak máme predstúpiť pred voličov v mnohých krajinách so škrtmi v oblasti kohézie a e, SPP, na takých úrovniach, ako to teraz navrhujú, tak vám naozaj želám veľmi <laughs> veľa šťastia do ďalších volieb. To je ten princíp reality, ako povedal pán Kolmel. Slovo má teraz pán Sole. Ďakujem, pán predseda. Ako už zaznelo, je ťažké zaujať jasné eh, stanovisko k návrhu komisie, keď eh, je pre nás veľmi ťažké porovnať čísla. Nemáme k dispozícii všetky detaily a nepoznáme tie špecifické problémy. Avšak je, je tam niekoľko zaujímavých eh, bodov v tomto návrhu. Ja si myslím, že toto je naozaj zmeškaná príležitosť pre komisiu. Obávame sa, máme eh, určité odlišné hodnotenia eh, oproti návrhom komisie, ale ak by som mal zdôrazniť tie najdôležitejšie, tak by som vypichol tri. Eh, v prvom rade tu ide o objem. Tiež zdieľame názor, že tento rozpočet nie je dostatočne ambiciózny. Celkovo zvyšenie ktoré vidíme v návrhu komisie, predstavuje iba 0,8 To je príliš nízke navýšenie, keď zohľadníme všetky výzvy, ktoré pred nami stoja a tiež politickú ambíciu, ktorú e, potrebujeme na to, aby e, sme ich zvládli. Takže objem e, tohto návrhu komisie je veľmi vzdialený od toho, čo sme v parlamente navrhli, teda úroveň 1,3 HDP. No a po druhé, Myslíme si, že musíme zdôrazňovať eh, eh, boj proti nerovnostiami medzi jednotlivými regiónmi aj eh, ľuďmi, obyvateľmi EÚ. A keď teda vidíme, že politika súdržnosti sa má redukovať a takisto aj, že ESF plus Sociálny e, fond e, zaznamenáva veľmi nízke e, zvýšenie, keďže musíme zohľadniť aj, že iniciatíva pre boj proti nezamestnanosti mládeže zaniká, teda má sa zlúčiť s týmto fondom. Z toho nám vychádza, že tento princíp je veľmi slabý, pokiaľ ide o jeho účinnosť v boji proti nerovnostiam v Európe. A tretia oblasť, militarizácia rozpočtu týchto 17 miliard eur, ktoré podľa návrhu komisie majú byť venované európskej obrane. Ale pokiaľ ide o e, ďalšie kroky, myslím, že by sme mali e, naďalej obhajovať eh, pozíciu Európskeho parlamentu z tých eh, dvoch eh, správ z vlastnej iniciatívy, ktoré sme prijali pred pár mesiacmi a mali by sme teda obhajovať obsah týchto návrhov a pre mňa je dôležité mm, ešte pred diskusiami v rade, aby sme E, vlastne naďalej podporovali tieto správy, pretože dostali silnú podporu na pléne. Máme te, musíme teda ukazovať, e, že je tu politická vôľa obhajovať ambicioznejší rozpočet e, zo strany parlamentu. Ďakujem. Slovo má pán Zanny. Ďakujem, pán predseda. Taká všeobecná úvaha. Ja som si vypočul kolegov, ktorí tvrdia, že táto diskusia má ehm, malý zmysel, keďže ehm, sme sa nemohli zahlpiť do tých čísel. Ja nesúhlasím, pretože tie všeobecné línie, pokiaľ ide o VFR, sa mi javia dosť eh, jasné. Samozrejme, musíme ešte počkať na tie konkrétne detailné čísla, ale tie usmernenia sa mi e, zdajú byť dosť zjavné. A ja osobne sa teda na základe toho obávam. E, zdá sa mi, že tento návrh je nepriateľný a veľmi vzdialený od toho, čo od nás žiadajú európsky občania. A to môže predstavovať problém, ako niekto pripomenul, e, keď e, budeme žiadať ich hlas o rok v európskych voľbách. Takže mali by sme sa snažiť priblížiť VFR trošku bližšie k tomu, čo si predstavujú občania. Ehm, pár poznámok z mojej strany. Podľa mňa nemá zmysel vidieť viacročný finančný e, rámec e, e, narastať, keď občania vedia, že sa zníži počet členských štátov EÚ onedlho. Často sa tu hovorí, že by sme mali riadiť e, inštitúcie a ich rozpočet tak, ako by e, sme v domácnosti e, riadili naše zdroje. Domácnosť, ktorá sa zníži, zníži svoj počet späť na štyroch členov, logické je, že sa zníži jej rozpočet, znížia sa takisto jej potreby, totiž Takže politicky toto nechápem, prečo to tu lepšie neodrazíme. Očakával by som teda e, nižší rozpočet. A pokiaľ ide o tie usmernenia Európskej komisie, z politického hľadiska si myslím, že je nebezpečné spájať e, určité e, fondy e, s politickým e, postupovaním niektorých členských štátov. Takže prepojiť vyplácanie prostriedkov z určitých fondov a dodržiavanie princípu právneho štátu. Napriek tomu, že nám teda pán komisár Rutinier nás ubezpečil, že toto nemá sa využívať na trestanie určitých členských štátov, predsa len Ehm, komisia práve overuje dva členské štáty a preto ehm, je legitimné obávať sa, že ehm, tento návrh mierí práve týmto smerom. A pokiaľ ide o eurozónu a reformy, dať, uložiť povinnosť niektorým členským štátom, dám ti nejaké prostriedky, ak urobíš reformy, ktoré od teba chceme. My to sa mi zdá Eh, že by zodpovedalo vydieraniu, k tomu by sa inštitúcie nemali eh, uchyľovať. Počkajme si na tie konkrétne čísla pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, ale zdá sa mi, že veľké zásahy v poľnohospodárstve by e, toto naozaj negatívne ovplyvnili. Už sme zasiahnutí proti e, sankciami zo strany Rúska a v tejto situácii by bolo naozaj devastujúce, keby sme e, značne znížili zdroje v tejto sfére v e, iných členských štátoch e, má podhospodárstvo ešte väčší e, vplyv na výšku HDP, takže to by mohlo byť oveľa destabilizujúcejšie pre ekonomiky týchto krajín. No a politika súdržnosti, to isté, nemalo by to vplyv iba na tie regióny alebo členské štáty, ktoré um, sa rozvíjajú, ale malo by to vplyv aj na regióny, ktoré dnes e, využívajú tieto zdroje, aby e, podporovali svoj rozvoj. No a pokiaľ ide o obranu, medzinárodná situácia ukazuje, že e, pohľad členských štátov na určité témy je veľmi rozdielný preto tu vidím rozpor s navyšovaním zdrojov v tejto oblasti. No a v, za 7 rokov vidím, že administratívne e, e, náklady e, sa veľmi neznížili. Tuto hľadať pochopenie na strane občanov bude tiež veľmi ťažké. No a Eh, pokiaľ ide o Turecko, vidíme, aká je medzinárodná situácia, vidíme, čo sa deje eh, aj eh, v týchto chvíľach. A v tejto súvislosti by som teda pouvažovala aj nad dotovaním tejto krajiny. Na jednej strane žiadame, aby pravidla právneho štátu dodržiavali členské štáty EÚ, na druhej strane Eh, krajine ako Turecko poskytujeme eh, toľko prostriedkov a pritom celkom jednoznačne táto krajina porušuje princípy právneho štátu. A teraz tieňoví spravodajcovia. Ja e, som si poznačil, že e, tu bolo potvrdené to rozhodnutie, ktoré sme prijali E, na koordinácii a pošlem komisárovi protestný list, pretože komisár, keď prišiel 3. mája do nášho výboru, súhlasil s tým, že sa od pondelka začnú naše týmy stretať, aby sme dosiahli vlastne istú porovnateľnosť čísiel. E, k tomu nedošlo, došlo e, k oneskoreniu a to je dôvodom k protestu formou listu, ktorý dnes popoludní zašlem komisárovi Otingerovi. A teraz prejdeme ke procedúre každý A. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem postup kolegov aj to, čo navrhujete vy. Potrebujeme tu naozaj nutne väčšiu mieru porovnateľnosti a ak by aj keď je to na technickej úrovni veľmi ťažké. Navrhujem, aby sme zopakovali postup, ktorý sme tu mali na začiatku eh, volebného obdobia, aby sme na túto eh, tému zorganizovali seminár. Aj teda za účasti poslancov, pretože si myslím, že by nám to dalo možnosť eh, k niektorým bodom môcť položiť otázky technickej povahy. A potom e, potrebujeme mať aj presné stanovisko rady, pretože keď diskutujeme o otázke porovnateľnosti, rozhodujúce je, aby všetky tri inštitúcie e, mali rovnaké rovnaký základ pre e, svoje interpretácie. Nechcem tu mať situáciu na trialógu, kedy sa stretneme a celé hodiny budeme s zástupcami Eh, rady eh, sa hádať o tom, eh, ktoré číslo je spolahlivou interpretáciou. Kto je dlhšie v tomto výbore, vie, že takúto situáciu sme tu už párkrát mali. A chcem ešte E, pripomenúť aj Veľkú Britániu. Samozrejme, centrálne parametre sa tu e, onedlho presunú, zmenia. Zástupkynia litovského veľvyslanectva prednedávnom oznámila, že Litva e, sa premení na čistého prispievateľa. Je to predstaviteľné, pretože samozrejme E, priemerný e, e, príjem v EÚ sa zníži, keď silné hospodárstvo Veľkej Británie odíde, takže priemer bude zrazu oveľa nižší než to, na čo sme momentálne zvyknutí. A tým pádom aj e, prerozdelenie finančných tokov bude úplne iné. Takže chcem, kolegyne kolegovia, varovať, že keď takýto semita, seminár o porovnateľnosti zorganizujeme, bude to ako keby e, sa tu e, otvorila opona a uvidíme e, situáciu, aká naozaj je. Takže pri všetkom želaní porovnateľnosti, ktoré zdieľam, musíme mať na pamäti aj meniace sa základy, z ktorých vychádza tiež komisia. To je o to dôležitejšie, Ehm, že ehm, si musíme uvedomiť aj, ako strač, straší nemecké ministerstvo financí obyvateľov, o koľko viac prostriedkov bude musieť Nemecko dať k dispozícii. A teda je to aj v koaličných ehm, dohodách Ale finančné oddelenie je to isté ako e, počas pána Šobleho a to koná rovnako ako v minulosti. Už e, teda, teda hovorí sa tu o zvýšení 28% a podobne. To je samozrejme absurdné. E, Takže naozaj dôležitá je tá porovnateľnosť diskutovať o tom a pri všetkom e, želaní o porovnateľnosti nestrácajme aj e, tieto zmeny zo zreteľa. Musíme zmerať aj tieto zmenené finančné toky. Mnohí hovoria, že takéto e, krátenie je nereálne a podobne, ale musíme sa zaoberať aj obsahom, zmeneným obsahom programov. A, tohto som e, počul v tej diskusii primálo. A musíme diskutovať aj o tej e, zmene čistých e, príjemcov na čistých prispievateľov. Toto je diskusia z 20. storočia, mám pocit. Pán Kulmel práve odchádza. Sú určité toky, ktoré nie sú merateľné. Letisko, ktoré sa muselo vytvoriť v Atenách pre olympijské hry, E, vybudovala e, firma z môjho mesta z Esenu. E, peniaze teda tiekli z nemeckého rozpočtu do európskeho, z európskeho do greckého a odtiaľ odtiaľ naspäť do Nemecka, do tejto nemeckej e, firmy. Takže e, celkom presne tie finančné toky nie sú merateľné. Ukazuje to, e, že v tomto spoločnom hospodárskom priestore diskusia, o tom, kto prispieva a kto dostáva, je naozaj veľmi zastaralá. A bol by som naozaj rád, keby sme to posunuli viac do reality spoločného trhu. Ďakujem. Ja teraz chcem privítať pani Kalvíňo, ktorá k nám prišla a ktorá je pripravená vystúpiť. Ale ešte sme nemali, vy ste nemali možnosť vypočuť si vystúpenie pani Toma. Pani Toma, môžete nám za 30 minút povedať eh, stručnú podstatu toho, čo ste povedali? Eh, pán predseda, samozrejme, E, problém, pani Kalvíňo, s ktorým sme my teraz konfrontovaní, je, že sa nám zdá, že medzi tým, čo hovorí komisia a tou realitou číselnou je nie malý, ale je tam problém. Je tam problém, pretože keď sme sa pustili do štúdia číselných údajov, tak sa zdá, že nie sú vždy dôveryhodné. Napríklad my tu máme využívanie e, napríklad používanie bežného eura na miesto konštantného eura. Ďalej sú tam čísla, buď e, kde to vyhovuje Európa 27 člena, inde 28 člena. E, sú tam takisto aj plafóny, ktoré predložila, stropy, ktoré predložila E, e, komisia, to je v podstate reintegrácia Európskeho fondu pre rozvoj, ktorý nás objektívne vedie e, k údaju 0,8 k budúcemu viacročnému finančnému rámcu. To sú naše parlamentné výpočty, ale pani Kalvino, my by sme teraz chceli, a hovorili sme o tom aj s pánom Ottingerom, aby sme mali serióznu diskusiu o metóde, o číselných údajoch, ktoré nám boli prezentované, tak aby sme mohli seriózne e, tieto veci prediskutovať a získať čo najobjektívnejší pohľad na to, čo nám bolo navrhnuté. Doteraz to žiaľ tak nebolo. Ďakujem. Tá prvá verzia bola oveľa krvavejšia, musím povedať, hovorí pán predseda. Ale dobre, takže Pani Kalvino, vy ste skutočne prišli o tú prvú verziu. Nech sa páči, pani e, generálna riaditeľka. Ďakujem, pán Artui. E, neznepokojujte sa, pretože kolegovia ma už nabrífovali o tome prvého e, vystúpenia a ja som rada, že pani e, Toma bola taká milá a všetci sme vlastne na jednej lodi. Ja teraz prejdem k angličtine. Som veľmi vďačná pánu Gajerovi. Dotkol sa naozaj kľúčových otázok tej diskusii, pokiaľ ide o transparentnosť, porovnateľnosť a k tomu tri veci, aby som zareagovala na komentáre kolegov. Poprvé, čísiel sú 100 tisíce. Kalkulovať sa dá mnohými spôsobmi a všetky sú asi správne. Takže naša snaha je tá uľahčiť tú prácu a byť teda čo najtransparentnejší v našom návrhu komisie, ale bude treba mať ďalšiu technickú prácu, v tom súhlasím. A tieto technické diskusie sa plánujú na 24. mája, tedy bude technické stretnutie. E, rada však prídem a odprezentujem tu vám veci, kedykoľvek si budete želať. Sme pripravení E, voči Európskemu parlamentu byť otvorený, transparentný a my chceme, aby všetky materiály, ktoré dáme rade, sa dali paralelne aj parlamentu. Plná transparentnosť, rovnaký prístup k rade a parlamentu v tom, ako vás budeme postupne informovať. Pracujeme na tých tabulkách komparačných, ale ako povedal pán Gajer, mali by sme byť opatrní, pretože od rozpočtu pre 28, bude to rozpočet pre 27 krajín. Bude to iný svet a to je to najdôležitejšie posolstvo z našej strany. Moderný rozpočet pre 27 členov EÚ. Nebolo by primerané použiť čísla, ako by sme porovnávali e, e, rovnaké s rovnakým a ďalej sme zjednodušili rozpočet a zmenšili počet programov, takže niektoré z tých programov sa už netkryjú s tými z terajšieho VFR. My chceme reagovať vlastne na výzvy vaše e, rozpočtu e, transparentnejšieho v súlade s politickými prioritami. V komisii sme sa výrazne snažili, aby sa tak udialo Rada prídem a vysvetlím vám, ako tá architektúra rozpočtu sa mení. Metodológia, ktorú sme použili v polnohospodárstve a v kohézii, a to sú teda, ak som správne pochopila, tie najcitlivejšie oblasti pre vás, pán Depre to veľmi jasne vysvetlil, ne, ne, nechajme sa pomýliť, terajší VFR používame na to, aby sme rok 2020 použili, to je posledný rok terajšieho obdobia, snažíme sa ale odstrániť e, príspevky e, vzťahujúce sa na, e, veľkú, na Spojené kráľovstvo. Niekde je to ľahké, niekde je to zložitejšie. A inde sme ale použili odhady. Nebolo by vhodné, aby komisia tam dala čísla oficiálne do dokumentu, pretože sú to odhady len odhadujeme a práve takto sme vykalkulovali zmeny. To sú čísla, ktoré sa oznámili verejne. Chcem však zdôrazniť, že nemali by sme s, e, veľmi dôležité aspekty preháňať. Te, e, Spojené kráľovstvo by malo z tohoj, tej rovnice vypadnúť ďalší komentár, snažme sa nie tak veľmi zameriavať a chápeme, aké je to lákavé, na tie percentá HDP. My však členským krajinám tvrdíme, že určité členské krajiny, ktoré všetky sú samozrejme zastúpené v tomto fóre, aby sa neupínali na to 1%, na to číslo 1%. Aj HDP sa mení. A prečo by sme sa mali držať percenta? čiastky, ak mám byť úprimná, ktoré sú v našom návrhu, predstavovali 1,14 v ten deň návrhu HDP teda. To je základ, ktorý sa publikoval deň po návrhu komisie. Ak by sme mali rovnaké čísla v porovnaní s minulou eh, predpovedou z jesene, možno by to bolo 1,15, 1,16 Tiež by som chcela teda vyzvať všetkých, aby sme sa nezamerali, že chceli sme 1,3 a nemáme 1,3. To nie je dobrý e, referenčný e, bod. Čo ak tá predpoveď klesne v budúcnosti? Predpoveď HDP. Takže čo my predkladáme je niečo, čo sme nazvali pragmatické, realistické a zodpovedá to nominálnemu nárastu asi 15 Zoberme si rozvojový fond. Nárast asi 15 v terejších cenách. A to zodpoveda e, očakávanej inflácii. Je to teda rozpočet, ktorý zostáva konštantný e, a je ekvivalentný v konštantných cenách, ale ideme do 27 z 28 a rozpočet ako taký zostáva na rovnakých e, cenách, ale pri e, takejto čiastke. Je to pragmatické, e, amba, niekto by mu povedal, že sme ambiciózni, posúv k 27. neklesať s rozpočtom. Rada v pondelok, tam mnohé krajiny hovorili, menšia únia rovná sa menší rozpočet. To je niečo, my, nie je to, čo my navrhujeme. Takže na toto sa treba odkazovať v tej diskusii. A tretí bod, ktorý chcem zdôrazniť, že sme sa výrazne postarali o spravodlivosť a rovnováhu. To je rovnako dôležité, keď hovoríme s 27 krajinami. Komisár opakovane hovoril o tom, že ten, e, e, tá medzera Brexitova by sa nemala stiahovať na 100% rozpočtu tento prístup e, sme teda poňali ako 50-50. 50%, presuny a 50 sú čerstvé peniaze. A to je ten prístup, ktorý e, sa sťahuje na náš návrh. Podľa nás je to spravodlivý návrh a není tu oprávnenosť akýkoľvek rabatov. My navrhujeme rabaty odstrániť Čo je ale realitou, je, že tie, tento vyšší rozpočet nominálne znamená výrazné zvýšenia národných prí, e, prí, príspevkov. A preto navrhujeme my tento e, mechanizmus phasing outu. My sa chceme vyhnúť jednoducho skoku z roku na rok. Pre nás, spoločne s návrhov na nové vlastné zdroje, a to vám je veľmi blízke, kde sme sa veľmi snažili, spravodlivosť a rovnováha je veľmi dôležitý aspekt. A keď hovoríme s niektorými členskými krajinami, tak im tvrdíme, že keď sa pozrú na náraz národných príspevkov, nie je vhodné použiť e, nominálne čiastky. Nie je vhodné sa na to takto pozerať. Je to 7-ročný rozpočet, bude tu inflácia, rast HDP, je tu eliminácia tých eh, rabatov a vyváženie príjmov a je tu takisto ďalší typ výdavkov. Takže my tvrdíme, pozrite sa na to v reálnych termi- eh, číslach. Chcem teda len vyzdvihnúť, že reálne a nominálne e, možno hovoriť takto, áno, je to správne. A práve preto komisia prišla s tým oznámením v nominálnych číslach. Návrh VFR je v reálnych číslach. A my to na, teda nadvezujeme na tie komunikácie, tie odkazy, my na nich teraz pracujeme, čo by boli najlepšie odhady, ktoré by sme dali rozpočtovým orgánom na kalkulácie. Je to nový rozpočet pre inú Európu, nová architektúra, pozerajúc sa na to porovnávanie, je trošku, by som povedala, zavádzajúcu, zavádzajúce. My poskytneme plnú transparentnosť. Veľmi ráda prídem s prezentáciou, aby ste videli určité prvky, ktoré možno nie sú tak zjavné, keď sa pozeráte na tú komunikáciu. Je to však rovnako dôležité, keď pripravujeme právny základ. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani generálna riaditeľka. Keď e, komisár prišiel predstaviť rozpočet vo štvrtok 3. mája, zaviazal sa, že váš tým a naše tý, náš tým e, sa stretnú hneď nasledujúci pondelok e, práve preto, aby vyjasnili komparabilitu. A odvtedy sa nič neudialo. Pre nás je to sklamaním a frustráciou, pretože tu máme e, debatu, kde sú isté podozrenia a to nie je v súlade s prácou, ktorú chceme vykonať. Kedy si myslíte, že môžete nám predložiť čísla, E, ktoré nám umožnia skutočnú komparabilitu a odstránenie pochybností a otáznikov. Napríklad, keď ste kalkulovali e, výšky e, progresu Horizon 2020, tak vy ste stiahli pomoc britským laboratóriám. Je to dobrý prístup? Nie som si tým istý. Samozrejme, že je to dobré, lebo to zdôrazní tú progresiu, ale predsa sú tu isté E, tendre, ktoré boli vyhlásené a e, často tie britské laboratória sú e, najvýkonnejšie, ale tieto, mm, tieto komparácie, tieto porovnania by mohli byť spochybnené. Takže teraz sa vrátime k otázkam a dám slovo pani Gresle, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, chcela by som zareagovať na eh, rozpravu medzi kolegami. Želanie eh, po viac prostriedkoch je naozaj želaním, ale musíme rozmýšľať aj nad tým, na čo tu chceme mať viac eh, prostriedkov. Keď sa pozrieme aj na dvor auditorov, Včera vo výbore na kontrolu rozpočtov sme sa opäť zaoberali správou, kde ide o 18 miliárd eur E, ne, a sú tam problémy, takže nemy, nenahovárajme si, že to všetko vynikajúco funguje. Uvedome si, aká je realita, skúste trošku aj konzultovať e, takéto správy, ktorými sa zaoberáme. Nedosiahneme v, e, s tými prostriedkami z EÚ vždy všetko to, čo by sme chceli. Žiaľ tomu tak vždy nie je, takže nie, e, nesnažme sa dosiahnuť nemožné. Je tu dosť prostriedkov a všetci pracujeme na tom, aby sme ehm, zameranejšie tieto prostriedky vynakladali v v poľnohospodárstve je to tak, že 10 podnikov dostane 90 e, e, všetkých e, týchto podpor. A mňa preto prekvapuje, že toľko ľudí sa zastáva vysokej miery podpory v mm, poľnohospodárstve. Takže počkajme si na tie konkrétne návrhy. Ja chcem naozaj varovať predtým, aby eh, sme už teraz eh, tieto návrhy eh, ohovárali. Počkáme na to, čo príde o 2-3 týždne. Ja si myslím, že je tu toho dosť. Aj v oblasti súdržnosti sú tu určite úspechy. K tomuto je veľmi zaujímavá výstava o štyroch vyšegradských krajinách naše, e, našeho generálneho riaditeľstva. Najúspešnejším štátom je e, Česká republika. Má 3% mieru e, nezamestnanosti, Polsko má 5%, takže nemáme tu nejakú strašnú chudobu. Nie sú to krajiny tretieho sveta tieto štáty za tých 13-14 rokov, e, e, počas ktorých sú členmi, boli veľmi úspešné a práve toto bolo cieľom týchto prostriedkov. Takže netvárme sa, že by bolo e, treba rovnakou silou ich podporovať. Takže prosím, berte na vedomie, aká je realita. A v časti je to veľmi ťažké aj pre jednotlivé eh, pre, pre jednotlivé členské štáty, keď na nich tlačíme, aby čerpali e, tie obrovské sumy. Niektorí ani, ani už nemajú nápady a tu nepomôže e, zvyšovať tie sumy e, peňazí. A pokiaľ ide o e, južné e, krajiny, jednoducho v porovnaní s východom hospodársky zaostávajú a to sa nedá vyriešiť len peniazmi, ale aj doratočnými opatreniami. A tu teda bod, ktorý ma e, sklamal z tohto balíčka, chýba mi tu skutočná analýza doterajších e, programov. Pani Kalvino, niečo takéto v dokumente je, ale to nie je skutočná analýza Ehm, úspešnosti programov, neanalizujete to, čo nebolo celkom úspešné. Je mi to ľúto, stále sa zaoberáme len novými ehm, programami. Je to smola, pretože by sme sa mali zaoberať aj tým hodnotením tých doterajších. Teraz budeme spolu hodnotiť aj ehm, zásadu právneho štátu. Komisia si tu chce dať viac právomoci, vidieť tu nejaké prepojenie medzi týmto princípom a vyplácaním eh, eh, prostriedkov. A to je pre mňa dôležité, pretože zdá sa, že sa vytvára v niektorých členských štátoch zdanlivo eh, legálne systémy. Máme tu aj nelegálne financovanie strán s mm, obvyklými prostriedkami je veľmi ťažké toto, toto riešiť. A ja si myslím, že e, určite bude dobré, keď sa Európsky parlament bude viac e, môcť e, spolu vyjadrovať. A pred nami sú kolosálne nové výzvy, potrebujeme na ne financovanie a to môže pochádzať iba s presunutím z aktuálnych programov Samozrejme, ja by som si toho bola želala viac, než to, čo eh, oznámil eh, komisár, ale celkovo si myslím, že ten balíček pred nami je dobrý. Bolo by to možné byť lepšie, áno, to je pravda, ale nemusíme to kritizovať eh, nadmerne. Tým stiažujeme prácu len tých, ktorí si to nezaslúžia. A pokiaľ ide o Brexit, vystúpenie Veľkej Británia to je také, ako keby 20 malých krajín e, opustilo EÚ. My sme sa s tým možno ešte dodatočne nezaoberali, čo Brexit skutočne znamená. Ja si myslím, že je na čase, aby e, sme zobrali na vedomie, e, čo bude vystúpenie Veľkej Británie skutočne znamenať. Ďakujem. Merci. Monsieur Manka. Ďakujem, pán Manka. Ďakujem za slovo, pán predseda keď tu bol posledne pán komisár, tak vyjadril ochotu, že všetky naše návrhy e, je pripravený zahrnúť do svojich záverov. Ale keď si pozrieme tie naše dve správy, ktoré sme schválili, tak to tak nevyzerá, že by, že by e, komisia e, zahrnula naše návrhy do svojich záverov. Preto naozaj je potrebné, aby sme si všetky konkrétne veci prediskutovali. Komisia e, vytvorila na jednej strane ilúziu, že e, krajiny za istých okolností môžu prispievať menej, ako prispievali doteraz. Na druhej strane, áno, dobre, tak takúto ilúziu e, môžeme, môžeme reálne zrealizovať, ale prečo potom nevyužívame lepšie systém vlastných zdrojov, ktorý pripravila za roky poctivej práce Montyho skupina. A sú tam naozaj veľmi dobré veci. Vieme dobre, že e, Paríska dohoda, ktorá bola podpísaná, máme ju, ale nemáme na ňu nástroje, aby sme ju zrealizovali. A Montyho skupina predložila vynikajúci e, nástroje a jedným z nich je e, zdanenie CO2 na hraniciach. Keď k nám tretie krajiny dovážajú tovary, ktoré sú vyrobené veľmi neekologicky, prečo by sme ich nezdanili takou sazbou, ktorá zodpovedá tomu, to, tej neekologičnosti a tým pádom podporíme a budeme mať nástroj na Parísku dohodu, po druhé získame zdroje do nášho rozpočtu a po tretie pomôžeme našim podnikom v Európe, aby boli vo férovej súťaži. A my dnes nemáme ani odpoveď, prečo sme napríklad tento zdroj nezahrnuli do vlastných zdrojov. Čiže naozaj to treba prejsť, lebo potom si povieme, že Montyho skupina pracovala zbytočne. Ďalšou vecou spomenula to aj pani Gressle, aby, aby boli fedové pravidlá, tak e, možno tak vyriežme jednoznačne poľnohospodárstvo. Ja nie som poľnohospodár, som skôr ekonóm, ale urobme pravidlá, že férová dotácia pre poľnohospodárov, ale na druhej strane zabráňme tomu, aby e, členské štáty, tie bohaté, nadmerne financovali svojich poľnohospodárov, lebo keď to robia, no tak, tak E, ničíme tie slabšie štáty, lebo tí, ktorí majú veľké dotácie, predávajú lacné výrobky a vytláčajú poľnohospodárstvo v tých chudobných krajinách. Čiže urobme systém, áno, financujme to všetko z, zo spoločného rozpočtu, ale potom už nech tie krajiny nedotujú svojich poľnohospodárov, aby to bolo naozaj ferová vec, lebo si to sami, sami ničíme. My e, dnes sme schválili prebytok rozpočtu 555 e, miliónov eur, ktorý ide E, do rozpočtu Európskej e, únie. No na druhej strane o túto čiastku si členské krajiny e, budú platiť menšie príspevky v ďalšom roku. Vytvorme znovu systém, aby takéto prebytky zostávali v rozpočte Európskej únie, aby sme si povedali, áno, potrebujeme riešiť takúto výzvu, nemáme na ňu peniaze, tak nevytvorme možno fondy, trastové fondy pre Afriku a potom povieme, že sa štáty nechcú poskladať, ale dajme túto čiastku do takéhoto, na takéto financovanie, a, ale nevracajme členským štátom. Lebo takéto vracanie prebytkov členským štátom spôsobuje aj to, môže spôsobiť aj to, že byrokracia bude sa snažiť, aby takéto prebytky, aby ich bolo čo najviac, aby sa rozpočet Európskej únie nevyčerpal, aby sme mali prebytky, aby si to štáty rozdelili. Čiže, čiže riešme naozaj takéto veci. A preto je potrebné, aby sme si naozaj všetci sadli, aby sme si jednotlivo prešli všetky, všetky veci, lebo teraz máme šancu vytvoriť niečo, čo, čo bude naozaj užitočné aj pre e, budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem. Um, um, I... Ďakujem pekne. Vrátil by som sa k téme sklamania. Keď komisia avizovala rozpočet 3. maja, bolo to naozaj, e, e, naozaj veľa nárastov e, pre Erasmus, Erasmus Europe, Horizont. Ja by som to uvítal. Vždy som sa snažil o nárasty týchto programov. Ja som ich privítal. Ale treba tiež dodať, že ak komisia by bola vedela všeobecný rámec týchto nárastov už v januári, to nie je tak dávno, viete, 4 mesiace. Ak by ste rámec tých nárastov boli poznali, boli by ste mali predstavu, tak prečo predseda komisie chodil dookola a hovoril o trojnásobku týchto programov, strojnásobení Prečo komisár hovoril o zdvojnásobení, komisár Oettinger vo výbore? Keď to bolo len 50 Ktorým čísla máme veriť? A ja som z jednoduchého sveta. A toto je jednoducho vynimočne zlé spravovanie očakávaní e, v akejkoľvek miere. Prečo to robiť? V mojom jednoduchom svete tiež, e, už to trvá asi dva roky, kedy sa veľmi hlúpo Veľká Británia e, rozhodla opustiť túto úniu. Ale to je naozaj veľa, veľa času na to, aby ste sa pozreli do podrobností toho, aké to bude mať dopady na budúcich 7 rokov, 7-ročný rámec. Zasa raz sa dá vychádzať z toho, že my ako politici tu budeme tieto otázky klásť Takže neverím, že je priechodné, aby komisia mohla povedať, že viete, je to strašne ťažké. Na toto sme nemysleli. Neverili sme, že, že toto sa udeje, takže sme dali takéto nejaké čísla. Je to naivné takto tvrdiť. Treba povedať, že je to buď nás tu zavádzajú, rozprávajú rozprávky, alebo, alebo je to jednoducho nekompetentnosť a v ďalších oblastiach, kde sú osobitné sklamania podľa mňa, e, financovanie mladých napríklad, to je veľké sklamanie. Je tu nedostatok toho, aspoň mne sa to zdá spomenutie e, záruky pre e, deti. Minimálne to bolo v parlamentnom uznesení. Nedostatok takisto absentuje tu. Um, ten tranzičný fond pre prechod z uhlia. Ak teda naozaj myslíme to vážne s klimatickými zmenami, tak by sme mali byť vážni u tých konkrétnych krokov. Ako majú e, vyzerať tieto e, prechody? E, ak môžete sa pozrieť na Spojené kráľovstvo, ako prešlo Spojené kráľovstvo z uholnej produkcie. A viete, že to je teda rozhodujúce mať takýto fond v tomto dokument, týchto dokumentoch, v tomto balíčku absentuje aj logika pre určité rozhodnutia. Keď parlament vyjadril potrebu 30 ako úroveň zjednodušenia eh, financovania eh, záväzkov z Paríža, zrazu 25 vypočutie na minulom stretnutí, asi si pamätáte, eh, zbudilo pochybnosti o skutočnej úrovni E, úspechov e, v záväzkoch, ktoré tu máme. Ale aká je logika pre tých 25% zrazu, než 30%, ktoré parlament, e, o ktorých parlament hovoril? Zase nárast vo fonde LIFE. Vítam ten nárast, ale vôbec to nezodpoveda tomu, čo táto oblasť potrebuje v oblasti klimatických krokov. Takže sú tu naozaj dôvody na sklamanie. Budeme musieť popracovať trošku viac a na záver ešte jedna veta o dopadoch Brexitu. Hovorili sme o potrebe pozerať sa na čísla. A ja si myslím, a to ešte v ďalšie mesiace ukážu, že Spojené kráľovstvo bude prispievať e, do programov, v ktorých chce ostať. Pán predseda, hneď sa e, pýtam aj e, britských ministrov, Eh, na tieto veci. Eh, neprekvapí vás, že som nedostal žiadne odpovede, ale počkáme. Ale Spojené kráľovstvo bude prispievať do ďalšieho rozpočtu a bude to oveľa eh, väčšie príspevky, než teraz sú ochotní pripustiť Briti, Briti vo vlade. Neviem, ako je to napríklad s Norskom momentálne, ale vyjasnenie tohto rozpočtu ak by e, Spojené kráľovstvo malo byť na väčšej miere než Norsko, transparentnou formou e, treba ukázať, aké budú úžitky pre e, Spojené kráľovstvo z toho a také, takisto, čo z toho bude mať zvyšok Európy. Ďakujem za toleranciu k mojemu dlhému prejavu. Pani Gardia Zabal, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Už a tu veľa vecí odznelo. Ja sa chcem poďakovať pani Kalvíňo, ktorá nám dala aspoň niektoré vysvetlenia, nejaký základ toho, ako komisia pracovala. Ja jej argumentom rozumiem, máme tu nový rozpočet, novú stratégiu, nový prístup, nové zamerania, je to ťažké navzájom porovnávať. Ale pán Hovár predsa povedal, že poprvé E, kto nám tu začal porovnávať, boli komisár Oettinger a predseda komisie Juncker. Oni stále hovorili, budeme 1,1 e, v porovnaní s 1,9 a tak ďalej. Ja osobne som nikdy nemala rada percentá, ktoré boli odvodzované z HDP, ale to isté je aj pri porovnávaniach. Nakoniec samotná komisia a komisár hovorili o 5-percentných škrtoch alebo o 100-percentných nárastoch. Takže my musíme v prvom rade toto všetko overiť a potom e, musíme minimálne vedieť, z čoho tieto čísla vychádzajú. Ja viem, že čísla možno e, porovnávať e, mnohými spôsobmi a každý môže tieto údaje porovnávať tak, aby mohol potom svoje vlastne signály a svoje posolstva nimi podporiť. Ale my musíme pracovať tak, aby sme používali jednotnú metodológiu. Keď budeme porovnávať eh, finančné rámce, tak ich porovnávajme celé. Keď s eh, Veľkou Britániou vo všetkom, keď ju odstránime, tak zovšadial. Aj keď viem, že je dôležité e, takýmto spôsobom pracovať. A keď tu máme konštantné e, meny a bežné meny, tak takisto to treba dodržiavať koherentne. A keď budeme porovnávať celý finančný rámec, tak musíme porovnávať s celým finančným rámcom a nemôžeme mať rôzne kritériá na tie isté veci. Po druhé, aj keď e, je správne porovnávať bežné ceny, nezdá sa mi, reálne. Nezdá sa mi to reálne, pretože nie je toto isté porovnávať ceny v roku 2014 s cenami v roku 2027. E, a keď niekto hovorí, že plat sa zvýši o 10%, takisto nemožno to porovnávať bežné s konštantnými cenami, pretože tam môže dôjsť k posunom a rozdielom. Takže porovnávať bežné ceny medzi jednotlivými rokmi dobre, ale medzi takýmto veľkým obdobím si myslím si, že možno urobiť porovnanie, ale to vysvetlenie to neprinesie. A ešte jeden komentár a niekoľko otázok. Komentár k všeobecnému návrhu. Pripomínam, že pán Juncker, keď na pléne urobil všeobecnú prezentáciu, tak povedal, ak si uvedomíme skutočné potreby únie, potrebovali by sme 2 alebo 3 HDP. Nie som si tým istá. Ja chápem, že komisia nebude e, robiť takýto návrh 2 alebo 3 HDP, ale my tu máme teraz na stole veľmi široký e, široký návrh, lebo my chceme na e, viac Európy, chceme sa sústrediť na investície, chceme mať spoločné kompetencie. A ja si myslím, že to, čo sa tu urobilo, treba sa pozrieť na, e, na účty. Samozrejme, z rozpočtového hľadiska je to logické, ale nemyslím si, že e, komisia by mala urobiť iba toto. A ja som čoká, očakávala trošku viac ambícií v návrhu komisie. A samozrejme má mnohé otázky, pretože tu máme len tie hlavné číselné údaje, také všeobecné vysvetlenia, ale sú tu aj relatívne nové vysvetlenia. E, máme tu nové programy a ja by som chcela o nich viac informácií. Napríklad je tu veľa programov, kde je dole napísané, že časť týchto peňazí bude použitá aj v rámci EU Invest Fund a toto, tieto peniaze, ktoré sa, sú tu, tak sú vlastne zaúčtované v EU Invest Farm, alebo ich máme brať, lebo tie čísla sa tam e, nebudú veľmi meniť. Takže na toto by sme sa mali zamerať. Nie, e, treba sa pozrieť, či je to tam začlenené alebo nie. E, nový Európsky sociálny fond. E, keď e, chceme zjednodušiť a skoherentniť veci, tak treba všetko, čo v minulosti bolo ne témy, treba to tým zastrešiť. Ale zaniknú tieto programy alebo dôjde tu k nejakým špecifikáciám, napríklad garanciám pre mládež? Udrží sa napríklad nejaký program garancia pre mladých, pre, tých, pre tie krajiny, ktoré majú vysokú mieru nezamestnanosti? alebo potom e, krajiny, kde sú, je tu časť, ktorá je u, vlastne určená utečencom a migrantom a to pochádza z Európskeho sociálneho fondu. Ako je to s tým, lebo v sociálnom fonde som to nevidela. Takže keď porovnávame tieto čísla, keď e, vlastne znamená to, že tu dôjde k redukcii rozpočtu a veľa programov je tam v tej počiarov zóna euro. Neviem, ako, aké nástroje budú, ako to bude fungovať a ako prebehnú reformné programy v eurozóne. Finančné nástroje, tu máme iba čísla a malé vysvetlenia. Ja očakávam, že budeme mať viac detajlov, ale to, čo bolo predstavené, všetky tieto čísla, aké percento pôjde na finančné nástroje, sú nejaké kalkulácie alebo komisia pracovala na nejakých číselných vyjadreniach, pretože Samozrejme, že nevieme, či sú tu subvencie, garancie alebo pôžičky, kredity. O tom by som mala rada e, spresňujúce informácie. A potom sociálny pilier. Máme tu deklaráciu z Gotemburgu a teraz e, sa predpokladá to, že čo by malo byť na sociálne veci, je nižšie ako v minulosti. Takže ja neviem, na čo táto deklarácia slúžila, čo sa posilnilo, čo sa zmenilo. A mám ešte oveľa viac otázok, ale dúfam, že v budúcnosti budeme mať viac času e, pri hľadaní odpovedí. Ďakujem. Ďakujem, pán Kristofov. Ďakujem pekne. Myslím si, že asi najdôležitejšie je to, že e, tu máme nový, nové určenie toho, ako bude vyzerať e, e, Európa v budúcnosti. Hovoril o tom pán e, Fernández. Ide to, čo je dôležité, že tieto škrty, keď i EÚ a komisia sa snažia opravniť to, čo je neopravniteľné, je jasné, že ide škrty. nie sú to len e, zvýšenia, ale zníženia. Treba povedať, že kohezia, solidarita, ale Európa, ktorú chceme, ktorú by sme chceli spustiť prostredníctvom viacročného finančného rámca, v rámci rokovania medzi spravodajcami a tieňovými spravodajcami, to je politika budúcnosti bez podpory kohézie zvyšovať poľnohospodárstvo, bez opatrení prospech sociálnej Európy, to jednoducho nebude Európa, aká tu bola doteraz. Myslím si, že e, táto prezentácia komisie ide v, proti tomu, čo chce e, Jean-Claude Juncker a čo chce komisia Juncker, ktorý v svojich intervenciách k budúcnosti Európy nám povedal, že chceme Európu ktorá by zodpovedala očakávaniam občanov a nie technokratov. Treba sa pozrieť na to, aké chceme prijať rozhodnutia pre budúcnosť Európy, kto príjme rozhodnutia, koho chceme upokojiť, technokratov či občanov. Hovoríme o euroskepticizme, o zvy, zvyšovanie počtu euroskeptikov, ale tento e, viacročný finančný rámec jeho škrty, myslíte si, že občania EÚ budú spokojní? Myslíte si, že budú spokojní e, s týmto VFR, alebo e, budeme treba posilniť, alebo to len posilní euroskeptikov? E, Európania sa ešte viac odvrátia od EÚ. S odchodom Spojeného kráľovstva Európa bude predsa pokračovať v svojich politikách prospech sociálnej Európy, Európy, ktorá bude brať do úvahy problémy občanov, malých a stredných podnikov, e, polnohospodárov a vidieka. Ja takisto, pán predseda, súhlasím s predrečníkmi k Turecku. Sme demokratická e, Európa. Ak krajina ako Turecko sa e, zbaví všetkých pravidiel v prospech práv, ľudských práv a porušuje každodenne práva krajín ako je Cyprus, dokonca Taliansko, pre nás je Myslím si, že treba sa pýtať, či naozaj e, zmrazíme príspevky predstupové pre Turecko a všetkých e, podobných krajín, ktoré sa rozprávajú rovnako. My, e, či máme strach e, uvaliť sankcie na krajiny, ktoré sa vysmievajú všetkému tomu, čo je nám blízke, čo sú naše hodnoty. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Určite všetci sa zhodneme, že bez detálnych porovnávacích tabuliek nemôžeme presne povedať, čo podporujeme a čo nepodporujeme na tomto návrhu komisie. Ale na základe tých informácií, ktoré sú k dispozícii, musím povedať, že mám problém s týmito navrhovanými posolstvami a deklarovanými cieľmi v návrhu, ktorý je pred nami a uvediem jeden konkrétny príklad. Keď sa pozrieme na Erasmus, všetci sa zhodneme, že treba eh, ho navyšovať, lebo je to dôležitý program mobility, ktorý podporuje výmenu eh, skúseností, vedomostí nielen medzi mladými, ale aj profesormi, aj ostatnými. Ale na druhej strane pre zaostávajúce regióny a menej rozvinuté e, krajiny, ak zároveň nebudú investovať do nových kvalitých e, pracovných miest, nebudú investovať do produktivity a kvality, ak tieto investície pre tieto e, regióny znížime, tak mobilita sa zmení v permanentnú migráciu a môže to úplne ohroziť tieto e, zaostávajúce, menej rozvinuté regióny, pretože im budú chýbať ľudia, ktorí, by, ktorí jednoducho zostanú v rozvinutejších krajinách naše posolstvo to, z tohto návrhu je veľmi nebezpečné, lebo ide o sedemročné obdobie a mohlo by to veľmi negatívne ovplyvniť európsku budúcnosť. To nechceme. Merci, madame. Madame Vieux. Oui, monsieur le président. Ďalšia rečnička, ďakujem za pár slov za GUE, 4 konkrétne. Po, za moju skupinu podporujem to, e, že pod, potrebujeme mať pravdivosť zo strany komisie, už ste to povedali o číslach, je potrebné, aby sme e, si vážili politiky, ktoré tu boli. Potom tiež preto, že bude treba e, e, urobiť určité veľké rozhodnutia, a budeme potrebovať tieto čísla na tieto rozhodnutia. A vy ste to tiež povedali, pán predseda, je tu problém nedostatkov popierania v tých rozprávach, ktoré tu máme vo Francúzsku táto diskusia rezonuje, takisto to počuť dnes tu, že je tu určitý opar, nejasnosť. A potom po druhé rozpočet a jeho e, objem celkový. My sme za to, aby sa neznižoval rozpočet a je, má to jednoduchý dôvod. Veľa sa hovorí o Brexite, Hovorí sa o znižovaní počtu členských krajín, ale faktor, ktorý by mal e, sa zapojiť do našich úvah, je, e, sú potreby populácie rozbehnutia, nakopnutia európskeho motora to samozrejme nevylučuje, aby vo vnútri tohto rozpočta sa zmenili orientácie politík, a to sa týka SPP i ďalších politík z tohoto pohľadu e, podporujeme e, ten pohľad ekologický, sociálny a demokratický. Dodala by som, že v kontexte tých orientácií, ktoré sme dnes dostali, podporujem to, čo zaznelo e, v tom zmysle, že sa treba postaviť proti skráteniu rozpočtu polnohospodárstva. My sme výrazne proti znižovaniu rozpočtu kohézneho pokiaľ e, ide o to, čo nám dali, e, sme veľmi e, na pochybách, pokiaľ ide o mladých. A takisto, takisto máme obavy, pokiaľ ide o obranný rozpočet, roz, rozpočet Frontextu, pretože to znamená Európu, alebo napáda možnosť mať Európu, ktorá by mala väčšiu bezpečnosť. A pokiaľ ide o vlastné zdroje, Kontrastuje to so skutočnosťami, ktoré nám hovoria, že treba e, znížiť politiky a, e, siahnuť po nových zdrojoch, ale pritom nehľadáme peniaze tam, kde sú. Je nám ľúto, že sa, sme sa vzdali e, dane z finančných transakcií. To je niečo, čo by si verejnosť všimla, že na jednej strane znižujeme solidaritu a na druhej strane naopak sú tu veľké e, finančné e, daňové raje, ktoré sa nezdaňujú. A potom ďalej e, daň CO2 z nášho pohľadu nedostatočne odrádza od výroby znečistujúcich produktov. K tej všeobecnej filozofii, to tu už zaznelo, si myslíme, že ak sa chceme postaviť proti všetkým e, e, ústupom k národnej identite, je dôležité dať určité nakopnutie sociálne, ekologické, demokratické európskemu domu a dať mu teda e, rozpočet a pokyny na budúce roky práve v tomto diapazone. Môžem sa vyjadriť osobne ako člen tohto výboru. Ešte skôr, ako dám slovo spravodajcom, najskôr chcem privítať prácu komisie, pretože to nie je ľahké pripraviť rozpočet na roky 2021-2027, ale treba si položiť otázku, o akej Európe hovoríme, aký je európsky projekt. A ešte predtým sa vás chcem spýtať, pani Kalvíňo, o súdržnosti. Pretože sú tu e, kohezné fondy, ktoré nie sú v rozpočte E, Norsko a Švajčiarsko majú svoje príspevky. To bol na e, návrh pána Montyho, ktorý povedal, že predsa spoločný trh má istú svoju hodnotu a preto e, Švajčiarsko aj Norsko by mali platiť. To ide, príjmy idú priamo do súdržnosti, ale to nie je rozpočet. Zdroje, ktoré pochádzajú z Norska a Švajčiarska, E, sa neukazujú v rozpočte. A teraz si položme otázku o Veľkej Británii. Ak Veľká Británia e, bude súhlasiť s tým, že bude e, platiť istý poplatok, aby v tej či onej oblasti zostala v EÚ, kde tieto príjmy, kam pôjdu tieto príjmy, ešte stále existuje nejaká derivácia, pretože to sa neobjavuje v rozpočte. Čiže keď hovoríme o súdržnosti, kde sú miliardy, ktoré platí Norsko a Švajčarsko? A potom e, predstavili ste si, aby sa pokročilo v rozpočet, pretože ja zdieľam stanovisko pani Gresle. To neznamená, že e, e, u, míňať viac. Pokiaľ ide o vaše privilegované vzťahy s členskými štátmi, včera som sa stretol skupinou, ktorej predseda pani Holmajer o vesmíre. Ak je niečo nadnárodné, tak to je vesmír, ktorý nepozná hranice. A e, tie aplikácie sú mnohé. Kopernikus, Galileo, Etnos. Dôsledky na e, život našich občanov veľké. Ale je tu stále e, isté množstvo výdavkov na národnej úrovni aj na vesmírny výskum. Hovorili ste s národnými E, orgánmi a v tom zmysle, či by nebolo lepšie mať väčší európsky e, rozpočet, e, mali by sme viac zdrojov, ktoré by boli efektívnejšie využiteľné. A teraz použijem opačné poradie. Najskôr dávam slovo pánovi Depre, nech sa páči. Vážený pán predseda, v tomto štádiu si neželám uviesť veľa komentárov. Ja očakávam komparatívne dokumenty, na základe ktorých by sme mohli pracovať, aby sme vyhodnotili zmeny, ktoré sú tam. A ja si myslím, že e, našu prácu nemôžeme vykonávať e, e inteligentne, ak ešte stále nemáme všetky návrhy. To sú dve etapy. Jedna je E, čísla, ktoré umožňa reálne porovnania. Druhé, e, zásadná diskusia. E, pán Levandovský. Čakám na porovnateľné čísla. Musím povedať, že teda náš návrh rozpočtu bol tiež pre 27 krajín, pretože Chorvátsko prišlo neskôr E, takže čakáme na porovnateľné čísla. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem, pán Olbricht. Myslím, že sme očakávali, že e, budeme to mať ťažké spolu s komisiou, e, pokiaľ ide o rokovania s radou, takže sme na rovnakej lodi s komisiou, ale na to, aby sme boli na rovnakej lodi s komisiou, potrebujeme E, dôveru, e, dôverovať komisii a potrebujeme rozumieť týmto číslam. Ak e, ich nebudeme rozumieť, teda my alebo hlavne experti, ak ich budú, nebudú to im rozumieť a budú ich odlišne interpretovať, tak niečo tu nebude fungovať. A preto z politického hľadiska, aj keď Inge Gressle má pravdu, pokiaľ ide o súdržnosť, ale krátenie o 45 v tejto oblasti, to je politicky explozívne. Tu nie je e, krátenie e, vo výške 5, 10 či 15 ale 45 a toto je naozaj explózia. E, takže to len z mojej strany a ja tiež teda čakám na odpoveď na otázku, čo ak tu nebudú e, vlastné zdroje. Ak členské e, štáty nebudú súhlasiť, e, znížime rozpočet, ak to nebude akceptované? To je otvorená otázka. Ďakujem pekne. S'il n'y a pas de ressources propres, il n'y aura pas de MFF. My nebudeme mať vlastné zdroje, nebudeme mať e, e, viacročný finančný rámec. Pani Toma, ďakujem pani Kalvíňo za vaše vysvetlenia, ale ak som bola zdvorila, tak by som bola rada, keby bola aj komisia zdvorila voči parlamentu. Ale ja o tom pochybujem a uvediem príklady. Pán komisár e, verejne oznámil Horizon 2020 e, na miesto 66-86 miliard a pokiaľ ide o súdržnosť, tam sa povedalo, že to je minus 45% a okrem toho E, je tam FSI plus 49. Teda je tu jasné, že tu došlo k mutácii politiky e, dotácií e, v, finančné nástroje v nevydanom rozsahu. Vy ste nám neodpovedali na to, neodpovedali ste nám ohľadne manévroch mimo stropu a pokiaľ ide o tú 0,8 alebo 9 desatín percenta stropu. Pokiaľ ide o Erasmus, ak viac ako 70 má byť e, navýšenie, tak potom ešte tu máme Interreg. Ja by som e, veľmi rada bola e, úctiva, ale aj parlament treba rešpektovať, lebo všetky tie číselné údaje, ktoré sa tu objavili, možno nie sú správne a v tomto prípade, a to je môj záver, je naozaj veľmi nutné, aby sme to riešili, lebo ak sa nezhodneme na číslach, tak potom to budú naše čísla, ktoré budú v našom uznesení a bude tu naozaj e, veľká bitka ohľadne tejto otázky a to nie je želateľné. Ja si myslím, že nikto si to neželá. Tak buď nám poskytnete tieto veci veľmi skoro, lebo náš deadline na predloženie uznesenia je, myslím, že pondelok, máme na to menej ako týždeň. Takže buď e, v tomto týždni nájdeme spôsob, ako diskutovať a ako to povedala kolegyňa Gardia Zabal, metodológiu jednu metodológiu, koherentnú metodológiu, my môžeme mať dve metodológie. Mo- hovoríme, že sú tu dve tabulky, ale vždy sú tu celky. My nemôžeme zobrať e, takú metodológiu, ktorá práve vyhovuje na podporu e, názorov alebo návrhov komisie. To isté platí aj pre Veľkú Britániu. Je naliehavé, aby sme čísla e, vlastne si vyjasnili, lebo inak budeme mať čísla parlamentu a e, čísla komisie. Ak tu sa objavia čísla rady, tak to bude komplikované dosiahnuť konsenzus. Takže musíme pracovať rýchlo, aby e, uznesenie používala čísla. Inak, ako som povedala, tu budú čísla parlamentu, ktoré, s ktorými budeme pracovať. Donc, euh... Takže e, buďme prosím vás pokojní, aby tu nebola polemika k e, číselným údajom. To, to všetko má prispieť k projektu, vízii, ambícii. Pani Kalvíňo, možno, že mohli by ste uzavrieť túto schôdzu. Ďakujem. Vážený pán predseda, i všetkým rečníkom za ich komentáre, veľmi konštruktívne a nápomocné k našej spolupráci. Tri krátke poznámky. Prvá sa týka, alebo teda nechcem ísť do podrobností jednotlivých tém, potrebujeme technický seminár diskutovať e, do podrobností, ale chcem vám povedať, že v balíčku, ktorý sme zverejnili, je oznámenie sú tu grafy, ktoré odzrkadľujú čísla, ktoré sa zverejnili v komisii a je tu e, veľký zoznam e, jednotlivých e, programov, kde sme dávali tie alokácie, na to sa prosím pozrite. A pozrite sa tiež na materiály, ktoré sme zverejnili v tej revízii použitých prostriedkov. Pani Gresle, ako viem, to analyzovala. Dali sme tam všetky disponibilné informácie k výkonu jednotlivých programov. Ako povedal pán Dupré, v tejto chvíli je toto vecou návrhu a musíme si počkať na podrobnosti programu. Prvý balíček sa očakáva ku koncu mesiaca, dôležitý balíček s kohéziou a polnohospodárstvom. To samozrejme začne, eh, alebo teda bude takým základom a 12. júna bude na stole potom e, plnohodnotný e, e, pohľad na celú vec. Určité veci sa teda dajú riešiť teraz, u určitých treba čakať na programy, lebo kolegium ešte nerozhodlo o všetkom. Treba však ísť do podrobnosti a my sme to ochotní urobiť. Druhý komentár. Mnohí ste hovorili o vlastných zdrojov. Výrazne sme tu popracovali, na tom je aj k tomu máme aj pracovný materiál. E, urobili sme maximum, aby sme sa pozreli na všetky opcie Montyho skupiny, dokonca i veci, ktoré nie sú v Montyho správe. Napríklad príspevok na základe plastov nebola v Montyho správe a urobili sme analýzu toho, čoho by, čo bude fungovať a čo nie. Preto sme sa vzdali niektorých tých myšlienok, ktoré ste dnes načkrtli, napríklad daň CO2. A pokiaľ ide do daň z finančných transakcií. A pridám ešte aj ten digitálny návrh. To sú dve legislatívne veci. Od roku 2011 je tu tam ten návrh k dane z finančných transakcií a pre, my sme si mysleli, že by nebolo vhodné dlhodobo to e, zarátavať do právneho základu. Ale nemyslíme si, že sa to politicky opustilo, ako ste tu niekto povedali. My sme skôr chceli niečo, čo sa dá pridať do mája a implementovať v VFR. Po tretie potom, pokiaľ ide o otázku predsedu, príspevok tretich krajín, určité príspevky sú priradené určitým konkrétnym programom, niektoré sú bilaterálnymi príspevkami e, krajín a to sú práve tie, ktoré neposkytuje európsky rozpočet. Jedna vec do budúcnosti, ak by to boli príspevky Spojeného kráľovstva, malo by to závisieť od povahy dohody. Špecifické programy alebo iné e, príjmy VFR a to je situácia, ktorá nastane po Brexite. Už tu nebudú vlastné zdroje zo Spojeného kráľovstva, ale ak je tu dohoda na základe disponibilných rokovaní, tá situácia z dneška, tak budeme mať iné príjmy e, zo Spojeného kráľovstva do európskeho rozpočtu, ktoré sa nedajú e, celý, špecifickým programom, ale e, špecifick, celému rozpočtu. A pri tejto príležitosti chcem povedať, že jedno z úsilí je zjednodušiť všetky tie veci, ktoré ste načetli. K tomu mám aj prezentáciu integráciou Európskeho rozvojového fondu, zoštíhlenie nástrojov ďalej, eurozóna. E, urobili sme obrovské úsilie, aby sme e, rozšili tú architektúru. Takže tá tendencia do budúcnosti podľa mňa nie je smerom k tomu, aby veci vyšli von z rozpočtu, ale skôr integrovanejší rámec, ktorý bude e, Podrobený príslušnej kontrole. Ďakujem teda za úvodné poznámky. Potrebná je väčšia e, jasnosť a prosím, v tejto veci e, budeme sa snažiť byť nápomocní. Ďakujeme za vaše vysvetlenia i prítomnosť. Naozaj chcem vzdať hold komisii za tú snahu e, byť transparentný a e, zdať sa tej tzv. galaxie záplavy e, čísiel. E, ale otázka, čo opravňuje to, že príspevky Švajčiarska a Norska nejdú do rozpočtu, ale priamo do kohezných fondov. Aké je preto oprávnenie? Do podrobnosti sa zahlbil kolega a potvrdzuje, že toto bol dohoda medzi vládami, rovnako ako Európsky rozvojový fond je roz, dohodou in, vládnou. Nejde to do rozpočtu. A niektorí z vecí budú súčasťou tej, tohoto nástroja pre európsky mier. To sú jednoducho medzivládne prvky v rozpočte. A my sa snažíme E, internalizovať to v rozpočte. Dnes však neviem anticipovať, ako bude vyzerať budúci vzťah e, so Spojeným kráľovstvom, keď ešte sme sa nedohodli na jeho vystúpení. Tie sumy, ktoré vlastne pôjdu do kohézie. To, čo je v rozpočte, nie je celý, celá kohézia. A pre priehľadnosť by bolo dobré vedieť, koľko e, plinie každému e, štátu e, z kohezie vo vzťahu k tomu, čo sa, som sa už pýtal na Norsko a Švajčiarsko. Ďakujem vám za e, vyjasnenie. Teraz prerušíme naše zasadnutie a pokračujeme 14.30 vypočutím spoločným s výborom pre e, kontrolu rozpočtu, ktorej predsedá pani Gresle, a spolu s výborom e, pre občianské slobody za predsedníctva pána Moraeša. Prerušujem naše zasadnutie. Dobre,